kde sa hlási poslanec Korbet k rokovaciemu poriadku. Nech sa páči, máte slovo. Vo vašich oznámeniach ste nehovorili o členoch, ktorí opúšťajú politickú skupinu. Pýtam sa na to, pretože v Spojenom kráľovstve e, tam pani Janice Atkinson bola e, vyčlenená zo svojej politickej strany, ale tu v Európskom parlamente sa zdá, že ju ponechali ako členku e, danej politickej skupiny diskrétne a potichu a držia si ju, aby jednoducho takýmto spôsobom e, si ponechali financovanie tohto člena Európskeho parlamentu. Nie je to pokritectvo, je to iba nejaká chyba, ktorú sa nedostala k vám, alebo je to skutočne pokritectvo. Vážený pán Korbet, áno, a aj vy dostanete slovo, posadte sa na chvíľočku a môžete sa vyjadriť potom k rokovaciemu poriadku. Pán Korbet, Ja by som vám bol býval vďačný, ak by ste ako taký skúsený kolega boli spomenuli článok v rokovacom poriadku, ku ktorému ste sa vyjadrili. Ak, mi ten, ak by ste mi boli tento článok spomenuli, tak by som sa bol mohol k tomu vyjadriť, ale nakoľko ste ho nespomenuli, tak jednoducho nemôžem sa vyjadriť k článku rokovacieho poriadku, ale iba vo všeobecnosti. Vo všeobecnosti beriem dve veci na vedomie. Poprvé, ja predpokladám, že vy viete, že ohľadne členstva politickej skupine nerozhodujú politické strany v jednotlivých členských štátoch, ale politické skupiny tu v Európskom parlamente a preto vlastne závisí od politickej skupiny tu v parlamente, ktor, ktorého člena si podrží alebo ktorého nie. A to jednoducho nie je predmetom diskusie tu v plenárnej, na plenárnom zasadnutí, iba ak by sa porušili nejaké základné pravidla a tomu tak nebolo. Teraz zostane slovo pán Dartmouth. Nech sa páči, máte slovo. V stručnosti by som chcel povedať, že Ide tu o záležitosť e, právneho postupu. Sú tu určité práva, e, týka sa to aj otázky ľudských práv, e, o, ktorý, o ktoré tu ide väčšine poslancov tu v Európskom parlamente. Táto dotyčná osoba si najala už aj právnika a hoci teda bola odstránená zo strany nezávislosti v Spojenom kráľovstve, predsa len uh, je tu súdny proces uh, interný, uh, ktorý bude pokračovať uh, patričným spôsobom, takže pán Korbet, myslím, že mu to stačí ako vysvetlenie. Ďakujem pekne za toto vyslovenie, ale myslím si, že to nesúvisí s rokovacím poriadkom, teraz pán Borelli. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. A... Ja by som chcel komunikovať. Chcel by som oznámiť, že táto poslankyňa sa súčasne je vylúčená skupiny, nemá právo hlasovať a nemá právo zúčastňovať sa e, internej práce na politickej skupine, kým nebude ukončené vyšetrovanie. Pán Borelli, to bola odpoveď v zmysle rokovacieho poriadku, odpoveď na otázku pána Korbeta. Ďakujem pekne v každom prípade. V smysle článku 149 12. marca konferencia preto schválený konečný návrh programu vám bol daný k dispozícii. Pokiaľ ide o zhodu s politickými skupinami, by som si dovolil navrhnúť zmenu rokovacieho poriadku, pokiaľ je vyhlásenie komisie, pokiaľ je výročie požiarov v textilných továrniach Bangladeš a pokrok dosiahnutý v súvislosti s paktom udržateľnosti pre Bangladeš sa presúva na neskoršie zasadnutie. Sú nejaké námietky voči tomuto návrhu? Dobre, bolo to takto schválené. Pán Golniš, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Nazdávam sa, že táto záležitosť je mimoriadne vážna. My sme pri tejto príležitosti videli e, škody, ktoré e, pácha globalizácia a ten najcynickejší kapitalizmus a ten vlastne využíva nízke platy ľudí, ktorí pracujú e, v otrockých podmienkach. A ich výrobky e, sú potom oslobodené od cla a oni rujnujú naše vlastné podniky. A ja sa nazdávam, že táto politika bola zodpovedná za stovky mŕtvych a my, ostatní Európania e, zo západnej Európy, sme kolektívne nepriamo za to zodpovední a ja si myslím, že e, tento bod by nemal zmiznúť z nášho programu a mali by sme ho i hneď riešiť. Ďakujem, pán predseda. Merci beaucoup, monsieur Golniš. Plus... Ďakujem, pán Golniš. Viaceré e, politické skupiny požiadali o odloženie e, tejto správy. Vy ste proti, ja teda dávam hlasovať, kto je za to, aby sme odložili túto správu, kto je za. Kto je proti? Zdržali sa? E, bola tu jasná väčšina za. Ďakujem. Im... Nech sa páči, pán Golniš. E Skupina EPP požiadala rozprav vyhlásení komisie, pokiaľ ide o dohodu PNR medzi EÚ a Mexikom bez uznesenia aby sa to zapracovalo dnešného programu schôdze. To teda znamená, že ak sa to schváli, dnešné zasadnutie bude trvať pravdepodobne 22. hodiny. Pokiaľ je odvodnenie tohoto návrhu, dostane slovo pani Holmajer. Nech sa páči. Nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, náš návrh je veľmi aktuálny, keďže Mexiko pokiaľ ide o lehotu ohľadne sankcií pre letecké spoločnosti, ak nedojde k dohode medzi EÚ a Mexikom v prípade toho, že sa nedosiahne dohoda, alebo keď ide o PNR, tá pokuta by dosahovala 30 tisíc e, eur od 1. júla, takže my sme chceli o tom diskutovať, pýta sa komisia, aby sme vedeli, aký vlastne postup sa plánuje od 1. júla. Ďakujem pekne, pani Holmajer. Pani Infeld by sa chcela vyjadriť tomuto návrhu, nech sa páči. Have... Ďakujem. Ja som mnohokrát požadoval v posledných rokoch, aby sa tento bod dal do programu. Naša politická skupina podporí túto požiadavku, avšak ja by som chcel navrhnúť, aby sme mierne upravili ten názov, totižto zatiaľ ešte neexistuje dohoda medzi Mexikom a EÚ Existuje tu iba návrh dohody, to znamená, že my podporujeme tú požiadavku, aby sa to zapracovalo do programu, ale chcela by som navrhnúť, aby sme upravili názov. Ďakujem pekne, chce sa niekto vyjadriť proti tomuto návrhu? Zdá sa, že nie. Tým pádom by som odporúčil pani Infeld a pani Holmeier, aby ten názov vyhlásenie komisie k plánovanej dohode o PNR medzi EÚ a Mexikom to zmenili v tomto zmysle. Tým pádom sme vlastne zohľadnili aj želanie pani Intfel. Dobre, kto je za návrh? Pani Holmajer, poprosím o zihnutie ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? A týmto pádom návrh bol schválený. A teraz sa dostávame k žiadosti skupiny zelených, aby sa viedla diskusia k vyhláseniam Rady a komisie ohľadne Grécka, aby sa to zahrnulo do programu a síce s označením rokovanie euroskupiny o, o schválení alebo hodnotení prebiehajúceho programu, nemá to byť uznesenie. Dostane slovo pani Harms, aby odovnila tento návrh. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Tieto mini zasadnutia parlamentu v Bruseli sme stanovili preto, aby sme mohli reagovať na aktuálny vývoj. To znamená, že podobne ako ja, iste v posledných dňoch ste sledovali európsku tlač a iste ste zistili, že slovo Grexit sa objavuje jednoducho všade a že existuje čoraz viac hlasov, ktoré anonymne, či už z európskych vlád alebo z európskych inštitúcií, živia tú myšlienku, že asi najlepšie pre, to najlepšie pre Európsku úniu a to najlepšie pre Grécko by bol práve takýto Grexit. Som toho názoru, že to je nedbanlivé. Myslím si, že je to skutočná nedbanlivosť voči občanom Grécka, ktorí prípade takéhoto Grexitu skutočne sa ocitnú ešte podstatne zložitejšej situácii, dokonca by to bola humanitárna núdzová situácia ešte horšia, ako je to dnes po rokoch úsporných opatrení. Zároveň som aj toho názoru, že Európska únia ako taká by nielen teda eurozóna ekonomicky, ale Európska únia celkovo by podstúpila skutočne veľké riziko, ak by nastal takýto Grexit. A myslím si, že pán predseda, že toto zasadnutie v rámci tejto, tohoto stavu diskusie v Európe nevyhnutne je dobré načasovanie na to, aby sa o tom diskutovalo. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Meine Aufmerksamkeit hatten Sie, aber... Áno, moju pozornosť ste mali, ale Mm, ostatní kolegovia asi nie, to nepodporili. Kto chce hovoriť proti tomto návrhu? Pani Harms, alebo chce podporiť tento návrh? Pán Luka, vy ho asi nechcete podporiť, nie? Vy chcete hovoriť, vy chcete podporiť tento návrh pani, pani Harms? No ja som úplne znepokojený, pán Luke. Vážený pán predseda, som vám ďačný za to, že mi dovolíte, aby som vysvetlil to, čo chcem povedať a čo nechcem povedať. Pokiaľ je návrh pani Hans, považujem skutočne veľmi správne, aby Európsky parlament sa tým skutočne nevyhnutne zapodieval, totiž to oficiálne stanovisko EÚ ktoré napríklad bolo vyjadrené aj prostredníctvom komisára Dombrovskisa v rámci jeho vypočutia, bolo v tom zmysle, že Grexit nemôže vôbec nastať, že jednoducho euro je neodvolateľné a že je to absolútne nemysliteľné, aby nejaká krajina vystúpila z eurozóny. Vyjadril sa potom ináč, potom to písomne odvolal to svoje vyjadrenie, ale to je jednoducho to oficiálne stanovisko a teraz skutočne, keď mnohí aj zástupcia vlád, aj niektorí vedci hovoria o tejto možnosti, že by skutočne mohol nastať Grexit, je dôležité vedieť, ako sa vlastne k tomu stavia komisia, či e, bude jednoducho podporne sprevádzať Grexit, to vyhnutné, či existujú nejaké prípravy, alebo je komisia toho názoru, že Grexit tak či tak nie je možný, a že jednoducho potom necháme nekontrolovane vystúpiť Grécko z eurozóny, ak by sa to teda náhodou niekedy v neskôršej fáze stalo. Pán Luke, ja som bol prekvapený, týmto nečakaným prepojením a nemal som ani v pláne vysvetliť, čo vy chcete asi vyjadriť. Jednoducho, ja by som to nebol stave vysvetliť, čo ste vy chceli vyjadriť. A teraz má slovo pani Cimer, ktorá sa vyjadri proti tomuto návrhu. Ja, herr prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Naša politická skupina je proti na tomuto návrhu, aby sme dnes mali diskusiu o situácii, ktorá sa týka rokovaní medzi Gréckom a eurozónou. A to jednoducho preto, lebo sme poprvé toho názoru, že 20. februára sa vlastne vytvoril základ pre ďalšie rokovania. Tento základ platí ešte stále. Všetko iné, čo máme momentálne, sú iba e, informácie z tlači, nejaké fámy, a sú to údajne dobre informované zdroje komisie, pričom tieto hlasy sú neustále dementované, takže neviem, na akom základe chceme diskutovať, aké sú vôbec tie fakty. Som toho názoru, že potrebujeme mať skutočne dobrú diskusiu, ktorá sa týka Grécka, trebárs aj na budúcom zasadnutí alebo v neskoršej fáze, ale musí to byť tak, aby sme sa nestali, tak povediac, tými, ktorí, e, sa, ktorí reagujú na nejaké to fámy a nechceme zhoršovať situáciu. Preto v tejto fáze odmietame túto diskusiu, aj keď, a to by som ešte chcela dodať, som plne toho názoru, ako viedrela pani Harms, že pokiaľ ide to, ako sa pristupuje k tomu problému, že je to vlastne hambou pre Európsku úniu. Ďakujem pekne. Der Antrag von Frau Harms. Pokiaľ ide o návrh pani Harms, Budeme o ňom hlasovať. Kto súhlasí s týmto návrhom, poprosím, aby ste zdvihli ruky. Kto hlasuje proti? Kto sa zdržal? Návrh bol zamietnutý. Tým pádom náš program bol schválený v upravenej podobe.